l'ordine del giorno reca le interrogazioni. ďalší bod na programe je otázka na ústne zodpovedanie, otázka na komisiu. Komisiu týka sa biometrických pasov. A slovo dávam pánovi Koeľovi, ktorý je autorom na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka Malmström, kolegyňa, kolegovia. Nariadenie 2252 z roku 2004 bol dôležitý krok. Týmto sa nám podarilo zjednodušiť a zmodernizovať normy, ktoré platia pre pasy a cestovné doklady. Naozaj sme e, tam zaviedli biometrické identifikačné znaky, celé je to spolahlivejšie, dalo sa spolahlivo posúdiť e, zhoda medzi teda držiteľom eh, pásu a tým, tým majiteľ pas. Takže um, celý ten proces od um, výroby pasu tu treba zohľadniť. Týka sa to napríklad aj zberu týchto biometrických eh, údajov no až po porovnávanie údajov na hraničných priechodoch. A nie je veľmi zmysluplné zvyšovať bezpečnosť pasov, ak tu pretrvávajú nejaké uh, slabé miesta v iných ohňukách tej reťaze. E, približne 10 biometrických pasov vo Francúzsku je sfalšovaný, boli vystavené na základe falšovaných dokumentov a potom uh, bola aj štúdia komunálnej správy z Holandska, z ktorej je zrejme, že 21 z, uh, skúmaných prípadov uh, tam je to také, že tie e, otlačky prstov sa nedajú preveriť, čiže je to úplne zbytočné. Samozrejme, šengenský priestor je obrovským výdobytkom EÚ, ale potrebujeme tam aj vysokú bezpečnosť. A na to práve sú tie pasy, na to je efektívny postup, potrebujeme dobré riešenia, a e, v prvom rade samozrejme treba dôverovať tomuto zberu biometrických údajov. Po druhé, tie e, otlačky prosto musia byť spolahlivé a e, užitočné. A otázka je, či to naozaj v prípade detí a starších ľudí je tak. Po tretie, nedostatky identifikované pri týchto systémoch treba napraviť, treba znižiť chybovosť. A potom to, to spárovanie, to musí dobre prebehnúť my sme teda pracovali na tom, komisia sa snažila odhaliť nedostatky pri identifikačných systémoch a my sme povedali, že potrebujeme európsky systém. A to sme potom aj urobili v tom nariadení, v nariadení 2008 a teraz prešli 3 roky Realizovali sa štúdie komisie a dúfame, že dostaneme aj výsledky od komisie. Takže ja by som teda e, chcel od komisárky počuť, či už sú tu nejaké výsledky a či komisia plánuje nejaký nový návrh. Ďakujem pekne. Parola alla... Ďakujem. A druhý autor, pán Enciu, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, počet falšovaných biometrických pasov e, súvisí hlavne s tým, že sa nedostatočne e, dbá o ich, e, na ich vystavenie a to sa spomínalo aj v správe z roku 2008. Potrebujeme veľkú, vysokú úroveň bezpečnosti, ktorú nemôžeme zabezpečiť, ak zber údajov nefunguje dobre. Naďalej, podľa mňa, sú tu obrovské problémy, pretože získané údaje nie sú spolahlivé, najmä pokiaľ ide o starších ľudí alebo deti, ale e, ide aj o tie pôvodné dokumenty, ktoré poslúžili ako doklad sotožnosti pre vystavenie pasov. A preto je možné položiť si tú otázku, či cestovné pasy môžu byť bezpečné alebo takto označené, ak východiskové doklady sú sfalšované. Potrebujeme jasné vyhodnotenie existujúcich chýb a nedostatkov v celom procese vystavania cestovných dokladov. Najdôležitejšie by podľa mňa bolo, keby sa podrobne skúmali pôvodné dokumenty. Na úrovni EÚ máme 10 rôznych východiskových dokladov, na základe ktorých sa môže vystaviť cestovný pas. A mm, bezpečnostné znaky sú naozaj veľmi pochybné. Mm, dve veci sú ale veľmi dôležité. Na jednej strane e, samozrejme východiskové dokumenty, ich do, počet treba obmedziť No a potom tu musia byť minimálne bezpečnostné štandardy pre tieto mm, pôvodné e, dokumenty, doklady. No a potom ďalšia možnosť, harmonizácia na úrovni EÚ, e, harmonizácia týchto národných identifikačných kariet. To je dôležité pre identitu a aj pre tie východiskové doklady, ako aj cestovné doklady, ktoré sa používajú v rámci EÚ. A na záver ešte poukazujem na to, že musíme mať takú hlbšiu štúdiu bezpečnosti celého cyklu vystavovania biometrických eh, dokumentov, eh, pretože v budúcich systémoch to bude ešte dôležitejšie. Ďakujem pekne. Grazie. Ehm, un'altra autrice, l'onor... Ďakujem pekne. Pani Ernst, tiež autorka. Ďakujem. Mm, ak bola žiadna tá zmena k e, tomuto e, dokladu z nariade, teda k tomuto nariadeniu z roku 2009. Naša e, frakcia žiada zmeny aj vzhľadom na možno precenenie využívania týchto biometrických pasov. Viera v nejakú dokonalú identifikáciu, precenenie aj tohto prostriedku a toho, čo z toho vyplýva, podcenenie iných eh, hníviek bezpečnostnej reťaze, to sú skutočné problémy. Zaobchádzanie s biometrickými údajmi naďalej podlieha tomuto veľkému omylu a síce v ich predpokladu, že tie sú nezmeniteľné a že sú najdôveryhodnejšie. A to vôbec nie je tak. Aj tieto údaje sa dajú zmeniť v priebehu života, napríklad u detí to vyzerá inak než vo vysokom veku. A aj preto spolahlivé a seriózne štúdie e, sú dôležité, aby sme z toho vyvodili dôsledky. Napriek tomu sa tu usilovne falšuje, ako sme skonštatovali napríklad v svojom kráľovstve alebo v iných krajinách stále Ehm, sa vyskytnú dôkazy, že tie čipy vôbec nie sú bezpečnostné, že sa dajú prelomiť a môžu to priniesť obrovské škody. Aj normy v rámci EÚ sú veľmi odlišné a chybovosť v Francúzsku a v Holandsku je veľmi vysoká. A opäť eh, si treba položiť otázku, na čo sú nám biometrické údaje, keď sa sfalšujú doklady? keď sú v obehu takéto falšované. Ak je mm, jedno ohnívko sfalšované, ak je východisko e, nesprávne, tak e, nie je možné tomuto takto veriť. No a potom e, v Nemecku máme klub, teda Chaos Computer a potrebovali len niekoľko minút na sfalšovanie celého dokladu. Na to stačilo uzáver plastové fláše, sekundové lepidlo, digitálna kamera a trošku lepidla na drevo a za pár minút ten čip vlastne prelomili. Takže toľko k tej bezpečnosti a očakávame od komisie, že predloží štúdie a výsledky a vyvodí z toho teda nejaké dôsledky. Ďakujem pekne. A teraz e, pani baronka Latvor na dve minúty. A ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať Karlosovi Koeliovi za iniciovanie tejto dôležitej rozpravy. Je veľmi dôležité, aby cestovné doklady boli bezpečnejšie a pracovali sme na tom už eh, aj celé 10 ročie v EÚ. Eh, e Ale tak, ako sa rozvíja technológia, tak eh, sa mm, vlastne aj možnosti pre kriminálnikov rozširujú, prelomiť túto technológiu. Vždy tu boli vyjadrené tie obavy, že by to bol nejaký falošný dojem, ak by sme príliš dôverovali um, biometrii, ako keby uh, keď sa zachytia biometrické údaje, tak budeme mať 100% vieru v toto, ale um, ako už povedali ďalší, um, nie je to až také dokonalé, je to len technológia, A závisí to od celého systému, eh, od jednotlivých eh, uchádzačov. Takže je férová otázka, eh, že ako budeme konať, keď budeme rok, alebo čo sa dialo, keď sa rozhodovalo o tom výzvom kódexe v roku 2009, parlament žiadal, že by deťom do 12 rokov sa nemali odoberať otlačky prstov vzhľadom na ich nesvolahlivosť. No a začiatkom tohto roku sa Fintfeld a ja sme požiadali, aby sa komisia viedla k tej holandskej štúdii, ktorá sa zrealizovala v tejto otázke a tu sa ukázalo, že tie otlačky prstov boli neoveriteľné a preto neužitočné. Komisia povedala, že sa tieto informácie postupili do príslušnej štúdie aj ohľadne bezpečnosti čipov, ktoré sú tam inštalované, ale bolo to na základe dobrovoľných informácií poskytovaných členskými štátmi, takže myslím, že potrebujeme takú štúdiu, ktorá bude obsiahlejšia. A čo sa týka vízového kódexu, komisia v júni tohto roku má predložiť ehm, správu vrátane hodnotenia týchto biometrických údajov v dokladoch. Takže nejde vám iba o pasy, ale aj o víza a o prax odnímania otlačkov prstov e, v prípade cestovných dokladov. Aj e, americký úrad je o vyjadril obavy e, z určitých nedostatkov v celom tomto reťazci a priznali, že USA tiež môže byť obeťou podvodov a také isté to asi bude aj v EÚ. Ospravedlňujem sa, pani Keller má tiež slovo. Áno, ja zdieľam tú kritiku, ktorú nadniesli kolegovia a chcem sa pripojiť k tej otázke, že kde je to hodnotenie, môže to vyriešiť tie otázky, ktoré tu máme, či dokážeme zareagovať na tie odbavy, napríklad vydávanie tých pôvodných dokladov, falšovaných dokladov vo Francúzsku a ďalej pretože to naozaj podchopáva akúkoľvek užitočnosť biometrických pasov. Okrem toho, biometrické pasy tiež majú dopady na základné práva. Francúzske ústavné právo hovorí, že časti, respektíve súd e, rozhodol, že časti tohto francúzského zákona sú neústavné, pretože e, určité orgány majú prístup k otlačkom prstov a to sú veľmi citlivé údaje, pretože otlačky prstov zanecháte bez toho, aby ste mali zámer ich zanechať. A videli sme aj inde v EÚ, že orgány činné v trestnom konaní sa snažia dopracovať k týmto otlačkom prstov, ale aj keď budeme mať všetky tieto otázky vyriešené, ešte stále to bude otázka, či je naozaj potrebné a užitočné, aby sme mali všetky tieto biometrické údaje o ľuďoch, ktorí cestujú a za akým účelom zbierame tieto údaje. Musíme sa zamerať na to, či tie náklady na takéto biometrické sledovanie je porovnateľné s ich úžitkom. Či tie náklady vôbec sú primerané a porovnateľné s užitočnosťou a za žiadnych okolností by sme nemali teraz zbierať viac a viac biometrických údajov a rozširovať ich využitie predtým, než sa nevyjasnia tieto obavy, než budete môcť dokázať ako komisia, že sú overiteľné, že nie sú tam žiadne veľké problémy a chyby pri zbere údajov, tak ako sme to počuli napríklad v prípade detí alebo starších e, ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A následuje na dve minúty pán Zile. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam, že tento parlament má možnosť diskutovať o tejto dôležitej otázke hraničnej bezpečnosti, či už ako PNR, alebo uh, hraničné uh, kontroly efektívnosť na hraniciach, to všetko musia byť naše priority. Keďže parlament v roku 2004 prijal nariadenie o štandardoch bezpečnosti a mm, biometrických e, e, znakoch v cestovných dokladoch, je jasné, že tam sú viaceré otázky. Chcel by som sa komisie opýtať, či ich eh, prieskum ukázal, že snaha o vytvorenie vyššej bezpečnosti a jednoduchosti cestovania je efektívna, nákladovo efektívna. O, a dôležitejšie je, že sa chcem komisia opýtať, že akú iniciatívu prijala, aby bojovala proti rastúcemu problému s cezhraničným podvodom, e, eh, odsudzením identity a, a tak ďalej. Mm, väčšina orgánov považuje tieto odsudzené pasy za najväčšiu, e, najväčšie e, bezpečnostné ohrozenie. Otázka teda je, že či dokážeme e, s týmito biometrickými pasmi byť vždy o krok pred, pred e, pachateľmi trestnej činnosti. E, naše systémy musia byť zalohované, musia byť primerane preverované, aby naozaj boli nepreniknutelné pre zločincov. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. V mene komisie na 3 minúty dostáva slovo pani komisárka Malmström. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, štúdia, ktorú ste žiadali, sa zameriava na otlačky prstov e, odoberané deťom od 8 do 12 rokov. A to momentálne robí eh, výskumné centrum. Otázka spolahlivosti e, starých ľudí nebola zahrnutá, teda spolahnutosti otlačkov prstov starých ľudí nebola zahrnutá do tejto štúdie a preto sú potrebné spolahlivé údaje od detí ktoré, e, ktorým boli dvakrát v, odoberané otlačky prstov v priebehu času, aby sa to dalo porovnať s národnou databázou. Existujú, teda prístup k týmto údajom poskytli portugalské orgány minulý rok v novembri po uzavretí primeraného e, postupu v Portugalsku, aby boli zohľadené aspekty ochrany údajov. Z tohto dôvodu tá štúdia ešte nie je ukončená a e, záverečný výsledok teda nie je k dispozícii. Ehm, výskumné centrum to predloží v máji. Predbežné závery týkajúce sa hodnotenia, odoberania a tlačkov prstov deťom e, tam budú e, prezentované a správa bude prezentovaná Európskemu parlamentu do lehoty, ktorá je stanovená v nariadení a bude to v júni. Bude tam teda predstavená aj technická schodnosť využitia odobera tých otlačkov prstov e, deťom od 8 do 12 rokov a či sú tam primerané algoritmy, ktoré sa budú môcť efektívne využívať v prípade týchto otlačkov prstov a návrh správy bude e, k dispozícii v polovici roku 2013 na základe týchto výsledkov. Komisia zváži predloženie návrhu tohto nariadenia, teda návrhu na zmenu tohto nariadenia Ďalšie otázky boli vyjasnené v rozhodnutí z roku 2000, teda z minulého augusta. Tam sa uvádza, že e, požiadavky na otlačky prstov sú vyjasnené. Je k tomu príručka k tomu rozhodnutiu e, Samozrejme, robia sa testy týchto pasov členských štátov, e, robia sa teda testy zhody, to je úplným štandardom. Momentálne to národné akreditované laboratória a spoločné výskumné centrum robilo ďalšie testovanie čipov a elektronických pasov, ktoré boli poskytnuté na dobrovoľnom základe, pretože iba takto môžeme e, postupovať, teda niektoré všetky štáty im dali svoje pasy komisii. Ďalej tu bude správa o tom, ako ten vzorový holandský pás splňa požiadavky. Samozrejme, ak nesplňa, tak komisia príjme potrebné opatrenia. A takisto pripravujeme správu o odsudzovaní e, totožnosti. Toto berieme veľmi vážne a podáme o tom správu parlamentu. A čo sa týka poslednej otázky ohľadne tých e, e, pôvodných dokumentov, to súvisí samozrejme s odsudením totožnosti Ehm, riešime to a podľa, ako náhle to bude možné, budeme informovať o výsledkoch tejto štúdie a budeme s vami diskutovať možné opatrenia, ktoré by sa dali prijať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín na dve minúty. Pán Diaz Demera, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem, Carlos. Musíme e, zdôrazniť e, ten e, pokrok, ktorý predstavuje používanie biometrických pasov, ale nemôžeme ignorovať tie existujúce problémy pri ich aplikácii, predovšetkým pri tých zistených problémoch v tom reťasi, pri hraničných prehliadkách a tak ďalej. Táto téma je obzvlášť dôležitá, ak máme na, na zreteli rovnováhu v boji proti e, terorizmu a cezhraničnému zločinu a ochranu osobných údajov. Cezhraničný zločin a terorizmus ohrozuje našich občanov, ale aj ohrozuje ich osobné práva a preto musíme sa snažiť o spracovávanie, bezpečné spracovávanie informácií. Musíme e, zvýšiť bezpečnosť e, cestovných dokumentov a vytvoriť vierohodné prepojenie medzi držiteľom pasu a e, tým dokumentom. E, musíme vypracovávať e, monitorovacie, hodnotiace správy, pretože tu existuje veľa podvodov. A očakávame s veľkým záujmom oznámenú predbežnú správu o hodnotení, ktorá príde v júni a potom v roku 2013 musíme zaručiť bezpečnosť dokumentu vo všetkých fázach vydavacieho procesu bez toho, aby sa nejako ohrozili eh, práva držiteľov pasov. Musíme určiť eh, ten eh, dosah respektíve účinky odoberania prs, prstov deťom. A preto vnímam pozitívne e, iniciatívu portugalskej e, vlády. Ďakujem pekne. Teraz pani Guillaume na dve minúty v mene SND. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam iniciatívu zorganizovať túto rozpravu. Dáva nám to príležitosť e, preskúmať tie obavy, ktoré už boli vyslovené v súvislosti s biometrickými údajmi v pásoch. Bolo nám povedané, že tieto údaje povedú k zvýšeniu bezpečnosti, ale nedávne štúdie ukázali, že 10 francúzskych pasov sú sfalšované na základe, vystavené na základe falošných dokumentov, napríklad falošný rodný list a podobne. Takže nevieme, že či biometrické údaje sú naozaj to najlepšie riešenie. Určite sú tu nedostatky a tie by mali viesť e, k väčšej opatrnosti pri zbere údajov. Nechceme obmedzovať e, slobody našich e, občanov vytváraním databáz, ktoré by mohli byť používané na iné neželané účely. A je tu ešte ďalší problém, často obskúrne záujmy rôznych orgánov, eh, telové skénery a eh, podniky, spoločnosti, ktoré eh, presadzujú svoje záujmy. Sme svedkami čoraz väčších prehliadok a samozrejme musíme preto dbať aj na ochranu osobných údajov. A Eh, ochranu princípu primeranosti. Určite eh, odoberanie biometrických údajov by malo byť iba tam, kde je to potrebné. Na národnej úrovni eh, to určite povedie k užitočnému objasneniu a tešíme sa na výsledky, ktoré budú dostupné čoskoro. Teraz v mene ALDE na jednu minútu. Pani Intveld, ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Veľa sa už tu povedalo o kvalite otlačkov prstov a o rôznom, rôznych fázach toho reťasa, ale chcem poukázať na ďalšiu vec a to je odôvodnenie mať vôbec biometrické pasy. Pretože v Holandsku Nedávne požiadavky k dokumentom, na prístup k dokumentom ukázali, že odôvodnenia, ktoré boli vtedy poskytnuté, predovšetkým e, to e, sú e, rôzne podvody v týchto dokumentoch a ukázalo sa, že bolo asi iba nejakých 20 až 30 prípadov podvodu v krajinách so 17 miliónmi občanov. A preto je tu otázka na mieste, prečo tento systém, ktorý má nedostatky, musel byť zavedený e, bez nejakého naozaj e, vhodného zdôvodnenia. A bolo by dobré, keby ste to zahrnuli aj do svojej hodnotiacej správy. Ďakujem pekne. Teraz ďalším rečníkom v mene zelených je pani Zdanoka. Ja som nesmierne spokojná s tým, čo ste povedali. Nariadenie 2252 bude pozmenené a som rada, že pani Malstromová e, tiež vyjadrila rovnaký názor. Ja by som chcela povedať, že názor zelených je taký, že e, e, zámer zaviesť biometrické údaje. E, e, v tomto, tejto téme je dôležité myslieť na e, princíp primeranosti a ochranu osobných údajov. Určite tuto už bolo povedané 1. decembra roku 2004 E, že treba byť opatrný pri zavedení tohto systému. Ja ďakujem pekne pánovi Koilovi za, za e, zavedenie, uvedenie tejto e, debaty. Ďakujem pekne. Teraz v mene EFD pán Žobro na jednu minútu. Pani predsednička, ďakujem pekne. Do obedu sme diskutovali o obchodovaní e, s ľuďmi. Samozrejme, veľmi e, emocionálna otázka, emotívna otázka, ktorá má mnoho tragických následkov pre všetkým pre ženy a deti. A ja si myslím, že sprísnenie e, kontrol a bezpečnosti na našich hraníc a všetka tá snaha predchádzať falšovaniu dokumentov je cesta k efektívnemu odstráneniu, respektíve aspoň zredukovaniu e, nelegálnych e, činov vrátania obchodovania s ľuďmi. Biometrické pasy určite vzbudili veľké nádeje, aj keď prax ukázala, že sú tu mnohé problémy, pokiaľ ide napríklad niektoré bezpečnostné prvky určite treba ešte veľa zlepšiť. Ďakujem pekne. Nevidím pána Segedyho, takže sme získali čas. A ďalším rečníkom dve minúty je pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda. Myšlienka zaviesť biometrické pasy mala za cieľ stiažiť falšovanie pasov. A, a, to by, a malo by to aj uľahčiť potom cestovanie občanov. Ale vieme, že biometrické pasy e, viedli k istým ťažkostiam a problémom a preto e, sme predstavili túto otázku na úsne zodpovedanie, aby nám komisia detálne rozobrala situáciu, aby sme identifikovali možné riešenia. A musím povedať, že hraničné kontroly sú veľmi citlivou otázkou pre našich občanov. Otázky ako e, nelegálna migrácia, prítomnosť nelegálnych e, migrantov v Európe, ako aj otváranie, respektíve zatváranie našich e, hraníc. To sú všetko citlivé otázky a občania nám znova znova ukazujú, že my musíme opatrne konať v týchto veciach. Parlament má tu veľké skúsenosti, predovšetkým pokiaľ ide o Schengen. Máme skúsenosti ľudí ako napríklad Carlos Coelho eh, aj v otázke napríklad Frontexu eh, Eh, určite biometrické pasy sú veľmi eh, dôležitou zložkou bezpečnosti a musíme zaručiť, že sú efektívne a nebudú zneužívané. Myslím si, že ak vyriešime tieto ťažkosti, ktoré už identifikujeme vďaka týmto štúdiam, tak e, budeme mať z toho prospech. Predovšetkým teda tí ľudia, ktorí pravidelne cestujú a ktorí dodržiavajú zákony. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Čaldres na jednu minútu. E, pán predseda, po prijatí e, noriem pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch v roku 2004 Prvé biometrické pasy v Írsku boli vydané v roku 2006. Zavedenie týchto pasov malo za cieľ eh, vyššiu bezpečnosť pred falšovaním. Ehm, bol tam obsiahnutý elektronický e, bezpečnostný e, čip, ktorý vytvára vierohodnejšie prepojenie medzi držiteľom pasu a pasom. V roku 2010 došlo k vyšetrovaniu írskej policie, ktoré dokázalo, že 8 írskych pasov e, bolo zneužitých pri zavraždení izraelského občana. Je veľmi pravdepodobné, že tieto pasy boli vydané ešte pred rokom 2006, e, keďže biometrické údaje v našich pasoch sú veľmi ťažko falšovateľné. Pasy v ďalších e, krajinách EÚ ale boli tiež e, zapojené do takýchto prípadov a to ukazuje slabé miesta, pokiaľ ide o bezpečnosť v rôznych štátoch EÚ a Určite by komisia mala brať na vedomie e, obavy parlamentu. E, ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani Angelili. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, uľahčiť slobodný pohyb osôb v EÚ je jednou z priorít Európskej únie. A tiež e, zaručenia posilnenie európskeho priestoru bezpečnosti. E, a to sme mali aj na mysli v roku 2009, keď sme prijali uznesenie pana Koela o biometrických pasoch podľa tohto princípu. E, je tu jeden, jedna osoba, jeden pas a deti by tiež vlastne mali mať svoje vlastné pasy. Okrem toho, že buduje v páse rodičov. Bol to systém, ktorý mal viesť k vyššej bezpečnosti, ale tento e, princíp jedna osoba, jeden pás zdá sa, že nie je aplikovateľný, respektíve nie je dostatočne bezpečný e, pre deti do 12 rokov a deti do 6 rokov by nemali e, mať povinnosť poskytovať o sebe takéto citlivé informácie. E, mnohokrát e, sú deti vystavené trestným činom, ako sú únosy, znásilnenia a tak ďalej. A chceli by sme vedieť, či e, komisia berie tieto otázky do úvahy, pokiaľ ide o ochranu mladistvých, najmä keď cestujú sami. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani Mathieu. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Chcela by som v prvom rade e, vyvrátiť tie nepodstatnené e, tvrdenia, že vo Francúzsku sú tisíce falšovaných biometrických pasov. E, Francúzsko berie veľmi vážne riziko pod, podvodu v prípade dokladov totožnosti a určite to neberie na ľahkú váhu. Iniciatívy vlády z iniciatívy vlády je to teda e, trestný čin, ktorý sa trestá sa zbou jedne, odňatia slobody na jeden rok a pokutou 15 tisíc eur, čiže prefektúry majú ďalšie prostriedky na boj proti tomuto podvodu. V každej prefektúre je na to určený špeciálny referent. Okrem toho ustanovenia zabezpečenia týchto dokladov totožnosti boli posilnené napríklad sa verifikujú údaje medzi jednotlivými zložkami administratívy podľa možno dematerializovaným spôsobom, aby sa umož- u- u- minimalizovalo riziko e, podvodu. A potom je to na bezpečnom papieri. Rovnako prísne e, pristupujeme k dokladom o trvalom pobyte. Čiže je tam e, posilnené zabezpečenie, je tam čiarový kód, v tých eh, dokladoch o pobyte a potom sa porovnávajú všetky doklady, ktoré boli pred danou žiadosťou vydané a aké tam boli mm, podkladové eh, identifikačné doklady. Dvojnásobne sa to porovnáva medzi tým žiadateľom od momentu, kedy podá žiadosť a mm, kedy si e, teda e, dostane tento doklad. Pokiaľ ide o obnovenie strátených alebo odsudzených dokladov, tam je tiež kontrola nad tým. Francúzsko signalizuje napríklad medzinárodným partnerom, napríklad Interpolu. Už končím, pán predsa, už som takmer skončila. Takže m, mm, takéto pasy sú oznamované, aby sa nemohli používať na prípady podvodov. Vážení kolegovia, Francúzsko, podobne ako ostatní členovia EÚ, a bohužiaľ pán predseda vypína mikrofón. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne

Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Kelly. E, ďakujem. Dnes do obedu sme prijali e, dohodu e, o, o PNR medzi EÚ a USA, čo by malo zvýšiť bezpečnosť cestovania podľa toho, čo sa tu povedalo, 10 pasov je falšovaných, aj keď kolegyňa toto nesúhlasila. Ale treba predpokladať, že tí, ktorí majú falošné dokumenty, sú pravdepodobne kriminálnici e, tým či iným spôsobom. Ak môžeme zredukovať počet falošných e, pasov, tak zvýšime bezpečnosť našich občanov E, vyhneme sa, e, zredukujeme falšovanie tiež e, tovaru. Pani Childers povedala, že falošné pasy, ktoré sa vyskytli v Írsku, boli vydané ešte pred biometrickými pasmi, takže mali by sme sa určite snažiť, aby sme zvýšili bezpečnosť všetkých. Ďakujem pekne. Teraz pán Zemka na jednu minútu. Eh, ďakujem. Chcel by som povedať, že biometrické pasy majú istý cieľ v tomto procese a tým cieľom je stiažiť život kriminálnikom. A zdalo sa, že neexistuje nič lepšie než biometrické pasy eh, nejaký lepší prostriedok, ako dosiahnuť tento cieľ, ale zdá sa, že aj tieto pasy sa dajú falšovať a že kriminálnici dokážu prelomiť čipy a bezpečnostné kódy. E, zabraniť takýmto e, praktikám je v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní v rôznych členských štátoch. O tom sa nepochybuje. Ale keď sa pozerám na informácie a správu komisie, Zdá sa mi, že tu nevidím údaje ohľadom Europolu a Frontexu. To sú veľmi dôležití aktéry e, v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste sa držali rečníckého času. Na jednu minútu pán Oberber. Ďakujem. Dúfali sme, že nové biometrické pasy zabrania falšovaniu, že budeme mať väčšiu bezpečnosť, ale len v samotnom Francúzsku je približne okolo 1 milióna biometrických pasov, ktoré boli vydané na základe falošných dokumentov. V roku 2004 boli tieto pasy zavedené na nátlak USA s biometrickými obrazmi a otlačkami prstov majiteľa. Tieto otlačky prstov sú ale čiastočne nečitateľné. Tak to ukazuje holandská štúdia z roku 2005. Takéto pasy sa ukázali ako nepoužiteľné a pri starších ľuďoch a deťoch je to ešte ťažšie správne zaradiť tieto otlačky prstov. To znamená, že biometrické pasy sa ukázali znovu ako drahý, pochybný prostriedok z USA na boj teroriz- proti terorizmu. Výsledky tejto štúdie budeme mať k dispozícii a budeme môcť a musieť presne ohodnotiť, či tieto biometrické pasy majú vôbec nejaký zmysel. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A pán Luhan je posledným rečníkom v týchto spontánnych vystúpeniach. Ďakujem veľmi pekne. continuare e greu de acceptat de către populație acetia nu acceptă cu uurină um, lucrurile noi mai ales dacă acestea sunt Toto môže naše obyvateľstvo veľmi ťažko akceptovať a ťažko sa akceptujú veci, ktoré nie sú dostatočne vysvetlené. A pravda je aj v tom, že eh, tlačky prstov sú dôležitým opatrením, napriek tomu dochádza k veľkým podvodom. Hekery eh, obchádzajú bezpečnostné eh, opatrenia, Ľudia majú strach pred tým, že sa ukradnú tieto údaje, podobne ako pri kreditných kartách. A tak rýchlo a tak jednoducho to asi aj pôjde prelomiť ochranu a dostať sa k údajom, ktoré sú uložené na čipe. Myslím, že treba lepšie informovať o tom, čo vlastne je biometrický pás a treba informovať o bezpečnostných opatreniach. Um, treba preveriť možnosť, že v budúcnosti sa vytvorí systém, s pomocou ktorého uh, identifikačné prístroje budú riadené e, rádiovo, radným spojením, aby sa okamžite dal odhaliť podvod. Ďakujem pekne, pán kolega. A na, a na záver, pani komisárka Malmström. Much, is... Ďakujem, pán predseda. Toto je naozaj veľmi dôležitá debata. Hovoríme o bezpečnosti dokumentov, základných právach, efektívnosti rôznych cestovných dokladov a biometrických údajov, Žiaľ, je to veľká škoda, že máme túto diskusiu dnes pretože inokedy by som vám mohla dať odpoveď na všetky otázky. Keby sme to mali neskôr, mali by sme všetky správy a mohla by som sa podeliť s vami o výsledky. Ale teším sa na novú diskusiu, keď budem mať všetku dokumentáciu k dispozícii. Pokiaľ ide o falošné dokumenty, tak si uvedomujeme tento problém. Máme informácie z jednotlivých e, štátov. To, čo tu sa hovorilo, považujem za veličené, ale sme v kontakte s Europolom a s Frontexom a hovoríme o týchto veciach a práve teraz realizujeme štúdiu o krádeži identity, tam, kde je to relevantné. Keď sa prijalo nariadenie o biometrických pasoch, nemali sme v ňom ustanovenie o hodnotení, takže komisia nemusela robiť všeobecné hodnotenie užitočnosti a účinnosti biometriky ale je to veľké, e, bola to veľká žiadosť Európskeho parlamentu a preto sa tým vážne zaoberáme. Ďakujem veľmi pekne za túto debatu a myslím, že čoskoro sa sem vrátime, dúfam, s mnohými odpovediami na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. E, debata na túto tému sa týmto skončila a dostávame sa k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a to sú otázky, ktoré sa týkajú vymedzenia z nevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP. Prvou rečníčkou na dve minúty je pani Kostingerová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Možno dovolíte, aby som sa najprv vyjadrila s počudovaním o tom, že rada to nepovažovala za potrebné sa tu dnes aj ukázať. Napriek tomu ďakujem veľmi pekne za túto spoločnú tému k tejto dôležitej téme z nevyhodnených oblastí. Pani Krstingerová, prepačte, že vás musím vyrušiť, ale keďže táto otázka sa týka na radu a rada tu teraz nie je, musíme na chvíľu prerušiť, aby sme zistili, kde sa rada nachádza. Wo bleibt der Rat?

Takže zdá sa, že sme pripravení na štart, takže môžeme pokračovať. Môžeme začať s otázkou na ústnu odpoveď na radu a to je vymedzenie z nevyhodnených oblastí v kontexte reformy SPP. Začína pani Köstingerová dve minúty. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj rade za to, že aj prišli. Myslím si, že tu ide o veľmi dôležitú citlivú tému, ktorá je dôležitá aj citlivá pre nás, aj pre tento parlament a je to dôležité, sme ju viedli.